Monsieur, monsieur Razi, bien. Pán Razi, vítajte. Milí kolegovia, Máme to potešenie dnes popoludne privítať medzi nami dezignovaného výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre lieky EMA. Vítam pána profesora Lemera Mystiko, ktorí sú dnes s nami a pripomínam formát nášho vypočutia. Najskôr teda dám slovo pánovi Razimu na 10 minút, aby nám predstavil svoj projekt a to, o čom má chuť sa s nami rozprávať a potom prejdeme pingpongovým postupom k otázkam. Minúta na otázku, dve minúty na odpoveď, 45 sekúnd na doplnenie otázky a minúta na jej odpoveď. Bude to mať tri etapy. Prvá, sedem otázok. Druhá, osem otázok. A tretia, 6 otázok. Tieto budú už to také rýchlejšie. Pripomínam, že toto vypočutie pána Raziho je vykonané v rámci stanoviska, ktoré musí náš výbor eh, podať k jeho eh, kandidatúre. O konferencia predsedov potom príjme formálne rozhodnutie, ktoré bude odovzdané e, e, predstavenstvu e, EMA, ktoré musí zvoliť svojho výkonného riaditeľa. Dúfam, že je to takto jasné a teraz dávam slovo pánovi Razimu na 10 minút. Ďakujem. Pani predsednička, vážení poslanci. Je to pre mňa veľká čest, že tu dnes môžem byť, predstúpiť pred výbor Európskeho parlamentu, skúsenosť, o ktorej som nemohla ani snívať pred niekoľkými mesiacmi. A som rád, že mám možnosť sa predstaviť. Dúfam, že sa mi podarí predstaviť vám výzvy, ktorým EMA môže v budúcnosti čeliť. A to, ako si ja predstavujem, že, tie, že sa voči týmto výzvam postavím ako výkonný riaditeľ. Dúfam, že toto je prvé z mnohých stretnutí, prvá z mnohých možností e, predstúpiť pred parlament a dúfam, že e, budem čerpať inšpiráciu, informácie a možno aj povzbudenie počas môjho mandátu. Vyjadrím sa v svojej materčine, možno, že posledný krát, keďže ak e, budem na čele EMA, ako európsky štátny zamestnanec budem využívať e, jediný pracovný jazyk agentúry, ktorým je angličtina. Takže, ako som hovoril, v nasledujúcich pár rokoch EMA má pred sebou množstvo víziev, ktorým musí čeliť. Máme tu rozpočtové otázky a tiež rozšírenie e, mm, našej pôsobnosti a teda bremeno práce sa v krátkom čase zvýši, pretože musíme sa zaoberať falšovaním e, liekov a farmakovigilanciou. Tiež tu máme nový výbor pre farmakovigilanciu. E, je tam sedem podriedených orgánov v rámci EMA, ktoré budú e, súčasťou celej tejto komplexnej operácie. Je tu samozrejme prepojenosť týchto subjektov a možno budeme musieť revidovať pôsobnosť jednotlivých výborov. Je tu teda veľa toho, e, čo je súčasťou e, riadiacich a administratívnych činností. Nebude to teda business as usual, musíme sa pozrieť na nové výzvy, ktoré nás čakajú. je tu celá séria ešte väčších e, víziev pre EMA. Zvýšenie konkurencie schopnosti vzhľadom na nové krajiny, BRIC e, krajiny, India, Čína, Rusko, Brazília. A iste budeme čeliť otázkam, ktoré sa týkajú harmonizácie chemických pokusov vo všetkých členských krajinách. Myslím, že je dôležité zdôrazniť, že klinický výskum sa netýka iba výskumu. Keď sa zamyslíte nad predajom ďalšej generácie um, liekov, čo nazývame osobná medicína, terapeutické účinky budú založené na farmako genetických kritériách budúcnosti a musíme sa pozrieť na skupiny obyvateľstva, ktoré sú cieľovými skupinami pre niektoré farmaká. Čiže e, nemôžeme podporovať všetky produkty, ktoré prichádzajú zo zvyšku sveta. Ďalší dôležitý problém je veľká rôznorodosť medzi analýzami e, rizik a prínosov a komparatívnymi analýzami, ktoré sa vykonávajú zo strany rozličných inštitúcií. Táto činnosť sa nazýva e, analýza zdravotných technológií, čiže čakajú nás e, tieto činnosti a budeme musieť e, riešiť e, tieto problémy, pretože je to prekážka farmakologických inováciám. Chceme využiť e, tieto kapacity v prospech chorých ľudí, ale keď sa pozerám dopredu, myslím si, že z dlhodobého hľadiska sú tu ďalšie výzvy, napríklad um, rezistencia baktérií na antibiotika, politika, potom veterinárna oblasť, rôzne zdravotné nástroje, hodnotenie tradičnej medicíny alebo tradičných e, liekov, schopnosť e, z našej strany riadiť e, tieto otázky cezhranične. Je tu teda celý zoznam, ktorým vás nebudem nudiť, ale aby som to skrátil, budeme musieť úzko spolupracovať s národnými parlamentami, ako aj s komisiou, a so všetkými inštitúciami, ktoré sa musia spoliehať na robustnosť e, vedeckého poradenstva EMA. A z tohto dôvodu EMA e, má čoraz väčšiu vedeckú autoritu, e, musí tu byť transparentnosť a snažíme sa zabrániť konfliktom záujmov. Skutočná výzva podľa mňa spočíva v anticipovaní budúcich zmien. Keď sa pozriem na rozvoj vo, vývoj vo vede, myslím si, že žijeme v čase, kedy bude potrebné regulovať tzv. nanotechnológie, nové spôsoby predpisovania e, liekov, tiež biomarkery a validácia biomarkerov. Tiež je potrebné e, schvaľovať e, terapie, ktoré znamená, že sa postupne alebo etapovo predpisujú lieky využívajúc nové metódy, čiže e, riziko e, nesprávnosti jednej zložky môže ohroziť celý proces. EMA musí byť v pozícii, kedy musí byť schopná riadiť túto budúcnosť na základe pravidiel, ktoré stanovuje parlament. Inými slovami, ja si myslím, že pravidlá pre e, druhé milénium už nie sú možno aplikovateľné pre farmaká, ktoré budeme používať v treťom milénium. Ale e, musíme lepšie zvládnuť budúce zmeny. Je tu niekoľko nedostatkov, ktoré musíme vyriešiť. Potrebujeme sa zamerať na niektoré skupiny obyvateľstva bližšie e, priamo Hlavne ide o e, mladých ľudí a potom Ehm, sa musíme zamerať na sektor geriatrie a pedi- pediatrie. Takisto sú tu rôzne terapie, ktoré sú eh, založené na um, rodoch. Um, bude potrebné pozerať sa aj nad rámec súčasného rozsahu činností. Budeme musieť spolupracovať e, priamo v teréne s národnými orgánmi. E, musíme sa zamerať na riešenie zdravotných e, potrieb Európanov. sme zodpovední za riadenie oblasti zdravia každodenne. Na to potrebujeme holistický prístup k regulácii farmakologických a farmaceutických produktov. Musíme zabezpečiť, aby všetko, čo ponúka veda, spadalo do regulačného rámca. To si vyžaduje zvýšenú spoluprácu interne. Tiež budeme musieť spolupracovať ako aj externe s európskymi sieťami, inak nebudeme schopní využiť obmedzené zdroje, ktoré máme a chrániť ľudské, a, ľudské zdravie a zdravie zvierat. Ja sa domnievam na základe mojich skúseností a výsledkom rozličných e, skúseností, ktorými som prešiel počas svojej kariéry vedca a lekára v posledných rokoch. E, tiež som bol Um, um, administrátorom, že som prispel k, do práce EMA a že um, som schopný uh, zlepšiť prácu uh, um, uh, tejto agentúry, jej nezávislosť a transparentnosť. Ďakujem pekne za to, že ste si ma vypočuli, ďakujem, že som mal túto príležitosť prehovoriť a rád zodpoviem na všetky otázky, ktoré by ste mi chceli položiť a dúfam, že moje odpovede vás uspokoja. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Razi. za túto víziu toho, aká by mala byť politika v oblasti liečiv eh, v nasledujúcich rokoch pre EMU. Ďakujem, že ste, sa, že ste dodržali rečnícky čas. Eh, dokonca ste boli trošku lepší ako to, čo sme navrhovali pôvodne. A slovo má teraz v rámci prvého kola pani François Grosted na minútu. Ďakujem pekne, pán eh, dezignovaný riaditeľ. Budem hovoriť o veci, ktorá spôsobila škandál vo Francúzsku. Komisár Dali e, na základe toho zahájil zaťažové testy, aby sa ukázalo, či nové testy revízie farmakovigilencie, o ktorých sme hlasovali nedávno, mohli zabrániť takýmto škandálom. Boli tu ešte tri slabé miesta v našej legislatíve, ktorá sa týka farmakovigilancie a ja by som chcela vedieť, čo chcete urobiť preto, aby sa zlepšila situácia a aby sa prijímali dobré rozhodnutia po týchto výsledkoch záťažových testov. Tiež by som sa chcela spýtať, čo mienite urobiť v oblasti rizik spojených e, s využívaním produktov pre, alebo liekov pre pacientov, pretože tu uh, sú veľké problémy. Ďakujem pekne. Pán predseda, Leinen tu, mm, tu nie je, čiže nemáme tu okamžité, okamžité riešenie toho problému echa, zvukového echa, ktoré, ktoré, ktoré je v sále. Pán dezignovaný riaditeľ, máte možnosť odpovedať počas dvoch minút. Samozrejme, Celá téma mediátora bola široko diskutovaná, bol tu problém s, e, v súvislosti s viacerými agentúrami. Ja môžem hovoriť iba za taliansku agentúru. Samozrejme, že som sledoval celú túto ságu mediátora a môžem vám povedať, že jedno z veľkých slabých miest predošlej legislatívy o farmakovigilancii boli práve tieto záťažové testy a množstvo nedostatkov sa ešte musí vyriešiť. Myslím si, že prvá vec, ktorú EMA bude musieť urobiť, je uplatňovať e, zákony a riešiť kritické miesta, prepojenie medzi národnými novými pravidlami v oblasti farmakovigilancie a jednotnou sieťou farmakovigilancie. Samozrejme, že je tu ďalší kritický bod vo farmakovigilancii a ten sa týka toho, že postupy musia byť absolútne profesionálne, ako aj e, um, slovník, ktorý sa tu používa, je absolútne profesionálny. Musí tu byť ale poskytnutý priamy prístup pre pacienta. Takže prvý problém je spojený s prevádzaním simulácií na základe ktorých sa urobí eh, hodnotenie a to musí byť transparentné. Problém je v tom, že to môže spôsobiť eh, zmetok. A, a mm, nie naopak to, čo si my želáme, eh, dosiahnuť väčšiu jasnosť. Určite sa EMA bude zaoberať na tieto nedostatky. Ďakujem pekne. To je dobré, že toto nariadenie existuje. Nič menej vedci Lekári a pediatri sa sťažujú, že majú veľké ťažkosti uplatňovať toto nariadenie kvôli tomu, že riadenie klinických testov je komplikované. Oni by chceli mať väčšiu autonómiu. Čo si o to myslíte? Pán dezignovaný riaditeľ, nech sa páči. Áno, e, jednoznačne ja by som nechcel tvrdiť, že teraz mám riešenie. Ja si kladiem tú istú otázku, ktorú ste položili vy mne. Inými slovami, experimentovanie na deťoch je veľmi vážna etická otázka, ale ak nebudeme robiť pediatrické testy, bude to znamenať, že budeme mať ďalšie problémy. Budeme sa musieť spoliehať na vedu, pretože Mm, budeme musieť, budeme potrebovať nové biomarkery, budeme musieť robiť náhradné testy a s tým je spojené veľké riziko. Samozrejme, že záverečné slovo budú mať vedci, pretože oni budú musieť rozhodnúť, aké je prípustné riziko v danom experimente ad hoc. Myslím si, že to bude závisieť na farmaceutickom sektore a na e, závažnosti danej e, choroby. Ďakujem pekne. Pani Peren, ktorá je našou kontaktnou osobou. Ďakujem, Korin, a chcem sa obrátiť na vás otázkou, ktorá je blízka môjmu srdcu trošku nebezpečie, ktoré tu vždy máme, e, že iné úlohy EMI zabera veľa, zaberajú veľa miesta. Čo by sme mohli urobiť viac, aby sme e, podporili rastlinnú medicínu, rastlinné prípravky, ako by sme mohli e, zlepšiť výkon v tejto oblasti, ako môžeme prinútiť členské krajiny, aby implementovali všetko vhodne. Mohol by som sa spýtať aj viac, veď mám ešte viac než tejto pol minúty. Využijem ďalších 30 sekúnd. Máte právo na minútu, hovorí pani predsedajúca. Normálne ne, nebývam takto rýchle. Možno uh, Mnohých by určite zaujímalo si čo je, čo je určite všeobecne zaujímavé, eh, pokiaľ ide o konflikt záujmov Európskej agentúre. To bola dôležitá téma minulých mesiacov. Nech sa páči na dve minúty, pán riaditeľ. Nuž, myslím si, že pokiaľ ide o terajšie ustanovenie, tak je celkom prípustné e, primerane konať Hlavný problém agentúry spočíva v tom, aké je pracovné výťaženie. Nevytvára sa dosť monografií, a ak sa nezmôže zvýšiť počet personálu a e, možností, tak by sme mali, teda myslím si, u týchto E, postupov zohľadniť, že veľa členských krajín e, tieto nerady preberajú. Ak sa realizovali dva zaplatené e, postupy, tak musíme zobrať aj jeden bezplatný. Vždy po dvoch či troch zaplatených. Pokiaľ ide o konflikt záujmov, vaša otázka, myslím si, že problém je taký, že, sa mu, že mu treba predchádzať. Ne, nestačí e, žiadať len jednorázové vyhlásenie. Musíme neustále mať e, pod drobnohľadom túto situáciu. Musí tu byť aj spätné preverovanie u farmaceutických e, podnikov, takže vždy som to porovnával, keď mi to odborníci navrhli vždy s danými farmaceutickými podnikmi. To treba priebežne preverovať. Nechceme byť nejakou policajnou jednotkou, ale chceme e, to pozorne sledovať. Nechceme sa obmedziť na jednorázové spontánne vyhlásenia. Dagmar, rada by som sa vrátila ešte k tým e, rastlinným e, liečivám súhlasíte, že chceme viac monografov a že sa to má robiť aj bezplatne, ale súhlasíte aj s tým, že problém je v tom, že členské krajiny neimplementujú e, dostatočne existujúce monografy. Mohli by ste snad na to vplývať vzdelávajúcim spôsobom? Pán riaditeľ. Už áno, snahy EMI by sa dali posilniť, keď ide o ich túto oblasť. Je tu v Európe veľká nejednota, jednoducho aj rôzne názory. Veci, ktoré sa nedajú bezprostredne porovnávať. Klasická medicína sa nedá porovnať s liečivými bylinami, tak ako sa používajú na iných kontinentoch. Rozhodujúca je bezpečnosť toho, čo sa pacientovi ponúka. Inak si naozaj myslím, že stačí existujúce pravidlá používať. ce moment, mojej skupiny Pán e, dezignovaný riaditeľ v našom uznesení z roku 2011 o absolutórium pre rozpočet a teraz nadviažem na otázku Dagmar. Pokiaľ ide o rozpočet 2009, sme e, hovorili o náborových praktikách vášho predchodcu e, a farmaceutického priemyslu bolo tu vážne porušenie článka, článku 16 organizačného poriadku a viacerí naši kolegovia mimovládne organizácii, e, organizácie sa rozhodli, že tri mesiace po nábore e, by sa, malo, e, by sa mali autorizovať nové postupy. V novom rovnakom uznesení Európsky parlament povedal, že výkonný riaditeľ v spolupráci s vnútorným auditom by mal urobiť hĺbkový audit efektívnosti existujúcich postup identifikácie a riadenia konfliktu záujmov. záujmov. Vo vašom motivačnom liste sme nič takéhoto nenašli. Aké konkrétne opatrenia chcete implementovať a akú politiku budete presadzovať, pokiaľ ide o nábor e, pracovníkov v súkromných agentúrach? Eh, ma mm, devo dire che la vicenda nella mia... Eh, Nože. Bol som členom predstavenstva EMI a bolo to aj pre mňa veľmi rozporuplné. V novinách sme sa dozvedeli o tomto postupe tohto riediteľa. Predsedníctvo o tom nevedelo. a to je jeden z, jedno z prvých opatrení, ktoré musím prijať. Treba sa postarať o to, aby predstavenstvo bolo v obraze. Po všetkých dôležitých postupoch. Aj tento spomínaný bod je tu veľmi dôležitý. Nie som správnik, čo teda potom budeme robiť v ďalšom funkčnom období. Nuž, no vzhľadom na vypršanie mandátu riaditeľa alebo iných riadiacich pracovníkov v agentúre, ale považujem to za závažnú, závažný problém. Keď teda u, niekto zamestnaný, niekto pri EME môže dis, e, transformovať informácie v navonok, tak je to naozaj e, niečo, čo nás naplňa obavami. Konkrétne ojedinelé informácie e, o činnosti e, e nie sú v rozpore s činnosti alebo nie sú, nemajú povahu činnosti mimo e, činnosti agentúry. Treba to teda preveriť, aké kompetencie má agentúra, ktoré presahujú len čistú informáciu spomínaného druhu. pri odovzdávaní takýchto miest treba vždy postupovať veľmi opatrne. Tá moja prvá otázka bola dosť dlhá, takže sa ešte raz opýtam. Ako budete riešiť tie zmluvy? Budú tam špeciálne e, doložky e, pre prípad e, obdobia, teda pre obdobie po opustení agentúry? Alebo potom druhá otázka, príjmete opatrenia na to, aby tie e, E, úlohy, ktoré sa, e, ktoré sa definujú pri zamestnávaní, či budú naozaj aj pomenovávať realitu. Nuž, tak k tým doložkám, ak je to bude možné, urobíme to, ak je to tak v nariadení. To je, ja si to tak povede zberiem na srdce ako podnec z vašej strany. Zdieľam váš názor, musíme nájsť nejaké riešenie. Ako som už povedal, nechceme e, policajnou, byť policajnou agentúrou. Musíme však kontrolovať predovšetkým, pokiaľ ide o ďalší rozvoj. A treba mať aj jasné údaje pre tých, ktorí odchádzajú z agentúru o ich budúcich činnostiach. Na druhej strane tu musí byť určitá ochrana. Inak tu nenájdeme nové pracovné miesta. Ďakujeme pani Revazi. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. K vašej odpovedi som len čiastočne spokojná, keď ste povedali, že ste sa to dozvedeli z tlače. Ja mám oficiálnu reakciu EMA, kde sa tvrdí, že sa prísne aplikovali všetky pravidlá, čiže sú tu dve strany argumentu. Prístup k dokumentom e, podľa súčasnej politiky EMA zápisnice zo stretnutí CHNP, to je výbor pre farmakovigilenciu, sú zverejnené iba vtedy, keď sa skončí celý postup. A súdny dvor pri viacerých prípadoch bol toho názoru, že pokiaľ ide o prístup k interným dokumentom, ten sa môže urobiť jedine ad hoc a až e, vtedy, keď toto vnútorné e, zverejnenie neohrozí postup rozhodovania. Takže EMA urobila výnimku z tohto pravidla. Ja by som chcela poznať vaše stanovisko. Ste pripravení zmeniť túto politiku EMA, aby sa zabezpečili to, že všetky zápisnice budú automaticky zverejňované, že budeme mať prístup ku všetkým zápisniciam zo stretnutí CHMP a zároveň Chcem tiež e, doplniť klinické údaje e, pred autorizáciou, lieč, autorizáciou liečiv na trh. Čiže absolútna transparentnosť, e, ktorá je spojená so zverejňovaním všetkých zápisníc stretnutí, ako aj výsledkov klinických štúdí. Ďakujem, pán riaditeľ. Eh, grazie. Ma inizio dall'ultimo. Ďakujem pekne. Začnem poslednou otázkou, ktorá je najjednoduchšia na zodpovedanie. Nuž, som pevne presvedčený, že údaje treba zverejniť. EMA tu trošku zaostáva, FTA to napríklad roky. Nie je dôvod na to, aby sa tieto údaje nezverejňovali. Dá sa klas otázka, kedy tieto informácie treba zverejniť ako možno tieto informácie výhodne využiť. Len tie môže e, viesť k tomu, že sa pre verejnosť táto informácia pozdrží. Musí to byť naozaj transparentné, informácie musia byť, rozhodnutia musia byť pre občana pochopiteľné. Na predsedníctve Samozrejme, tieto údaje preverujeme. Mám predsa ešte minútku. Pre predstavenstvo bolo informované o príslušných postupoch, ktoré už bežali. Nebola žiadna rozpráva pred týmto rozhodnutím bývalého výkonného riaditeľa. Ja teda som sa nezúčastnil na rozprave, ktorá prebehla neskôr, pretože už som sa uchádzal o túto pozíciu e, výkonného riaditeľa. A ja som potom sa aj zriekol ďalších vyhlásení, pretože by mohli byť na neprospech. Ešte 30 sekúnd doplňujúca otázka pani Rivázy. Nedostala som odpoveď k zápisniciam zo stretnutí CHMP a potom posledná otázka. Štúdia o posledných klinických výskumoch. Generálny riaditeľ pre e, liečiva v Taliansku ste e, boli súčasťou nezávislých výskumov. Aký je váš názor na te, tieto nezávislé projekty? Môžete povedať, že tam sa zverejňovali všetky údaje, e, či už išlo o výskum vo verejnej alebo súkromnej oblasti. Pán riaditeľ? Eh, eh, k tým protokolom výboru eh, medicína, CHMP, humana medicína. Už ja som chcel túto vec verejne prezentovať aby tie zasadnutia CHMP e, neovplyvnili ďalšie postupy. Nezávislosť výskumu, to je dôležité. Podporili sme 180 štúdií. 2004 až 2010 som plánoval investíciu, ktorá možno neukazuje výsledky. To znamená, máme prostriedky, ktoré má, sú u nás Investovali sme do nich 57 štúdí, 500 dodatočných e, e, bodov v programe LIFE a takisto dodatočné pracovné miesta, ktoré mali byť v podstate škrtnuté. Nie je tu nikto z GUE a tak dávame e, slovo na druhé kolo pánu Lízemu rámci druhého kola skupy. Ďakujem, pani predsedajúca, vážený pán dezignovaný riaditeľ. Mám otázku e, k zákonodárstve pre pokročilé terapie. Dlho sme diskutovali, dlho pripravovali vec v e, komisii, 5 rokov sa o tom diskutovalo. V roku 2007 sme to prijali, teraz je rok 2011 a v zisťovaní pred dvoma týždňami v e MS e som sa dozvedel, že existuje len jeden produkt, ktorý v rámci tohto postupu bol prijatý a dostal autorizáciu. To je naozaj veľmi neefektívne zákonodárstvo. Firmy v mojej krajine mi povedali, teda také, ktoré e, z, používajú modernejšie technológie, downgradovali svoje postupy že majú problémy. Mohli by sme ten problém vyriešiť? Máte nejaký nápad na to, ako by mohla táto legislatíva fungovať? Nie. Ma se eh, è un problema di legislazione, è chiaro che... Nuž, je to problém s legislatívou a v takomto prípade my ako agentúra môžeme len informovať. Vy ste povedali, že je to legislatívny problém ak bol e, teda e, licencovaný za 5 rokov len jeden liek. A ako to vyzerá s, pokropí, s, po, s pokrokovými terapiami? Ako by to mohlo prebiehať ľahšie? Alebo je to všetko len lekársky prístroj, potom sa to ľahšie posudzuje. Nuž, každopádne určite nie je dobré, keď vecná situácia zostane tak, ako je, keď sa vyvíjajú efektívnejšie lieky a to pacientovi nepomôže. Musíme sa zhodnúť na tom, že dnešné zákonodárstvo nesplňa vymedzené ciele. vyplýtvalo sa na to veľa času a myšlienok, ale nedosiahli sa potrebné výsledky. To, čo ste vypovedali, nechcem spochybniť. Je mi to naozaj blízke. Pôvodne ako vedec som sa práve takýmito, e, zabral práve takýmito terapiami a preto mi leží na srdci rozvíjať ich aj ďalej. Majú obrovský liečivý potenciál. Byrokracia tu musí byť nanovo premyslená. To je môj pohľad na vec a som vám vďačný za to, že takéto problémy tu spomínate. Určite nájdeme aj riešenie. Pán dezignovaný riaditeľ, prosím, aby ste sa trošku e, posunuli od mikrofónu, keď hovoríte kvôli tlmočníkom. Ďakujem pekne. Žiadny problém, takže Peter, právo na odpoveď, minúta. Ja, ne, Doplňujúca otázka, takže mali by sme spolupracovať, tvrdíte? Bez e, pozmenenia zákonov sa dá urobiť aj toto, ale parlament aj v uznesení k legislatívnemu programu navrhlo, aby sme tú legislatívu prerobili. A k tomu doplňujúca otázka, v roku 2009 vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, aj tým aj Charta základných práv a tým pádom je právne záväzný e, e, záväzok nekomercionalizácie ľudských e, častí ľudského tela i celého tela, komercionalizácia e, alebo nie, to by sme mali v e, legislatíve snáď ešte uplavi, upraviť. Direktor designé. Eh, no, ja osobne som toho názoru, že uvádzanie na trh nefunguje náležitým spôsobom. Je možno možné fakturovať e, náklady na spracovanie, ale náklady za ľudské tkanivá, veď to nie je produkt ako každý iný. U nás v Taliansku existuje iba dobrovoľné darcovstvo krvi a to je podľa mňa správny prístup. Merci beaucoup. Je passe euh, donc... Pekne a teraz dávam slovo pani Linde McEwan. Nie je tu? Je tu. Excuse-moi, je te voyais pas. No, I changed because... No, presadla som si, pretože tam som sedela ešte ďalej. Vy ste spomínali, že sa blíži mnoho nových eh, víziev, že sa v tomto storočí medicína veľmi zmení. Mňa by zaujímalo, aké máte skúsenosti, pokiaľ ide o zmenu a jej pretavenie v organizácii. Prosím, dajte nám vedieť, e, povedzte nám niečo o nejakej zmene, ktorú ste zavádzali v nejaké veľké organizácii alebo s ktorou ste sa stretli pri práci v nejakej veľkej organizácii. Ďakujem pekne. No toto je taká trošku zložitejšia otázka. keď tu budem hovoriť o nejakých veľkých úspechoch, tak ma možno budú kritizovať tí, čo to hodnotia trochu inak. Napríklad, pokiaľ ide o môj vplyv na administratívny systém v agentúre, ja som vstúpil do procesu, keď tam bolo relatívne málo personálu, ale podarilo sa mi 250 osôb tam bolo pôvodne, 500 ich eh, je teraz pri zachovaní celkového rozpočtu, takže tie postupy a činnosti sú efektívnejšie. Tiež som podporoval nezávislé, objektívne výskumy, pretože to je podľa mňa správne. A potom, pokiaľ ide o licencovanie, tam som tiež príjmal konkrétne rozhodnutia, pokiaľ ide o politiku e, predpisovania liekov na predpis. Takže sú také tri dôležité oblasti, ktoré som ja načrtol. Geriatria, pediatria a potom rodovo špecifická medicína. To sú dôležité oblasti pre taliansku agentúru pre liečiva. Okrem toho sa mi podarilo dosiahnuť to, že máme väčší vplyv na farmaceutický priemysel. Máme databázu s odborníkmi, so znalcami. Toto sme koordinovali s podnikmi a naozaj to boli veľmi zaujímavé výsledky, ale už to je možno teraz prekonané. Nous avons un peu d'avance, donc euh, si vous... Máme trošku časový náskok, takže ak potrebujete pol minúty navyše, myslím, že s tým nebude problém. Chcete to využiť? Teraz dodatočná otázka. Linda? I think I'd rather hear the Director General designate. No, bolo by možno dobré, keby to pán riaditeľ mohol dopovedať. Prečo som sa na to pýtala? Je to v súvislosti s tým, čo povedala Dagmar. Jednou vecou je byť výkonným riaditeľom a druhou vecou je naozaj tie veci presadzovať tak, aby to zarezonovalo, aby sa veci menili, aby sa reagovalo na zmeny. Nielen implementácia, za tú samozrejme poveda komisia, ale tá agentúra je e, tým pešiakom, takže mňa by zaujímalo, aké máte konkrétne skúsenosti, pokiaľ ide o zmeny a organizáciu. No. Takže áno, ja mám skúsenosti v e, talianskej agentúre. Môžem sa im trošku podrobnejšie venovať. Napríklad legislatíva v oblasti liečiv, lieky pre zriedkavé choroby, úprava prístupu k liečivám, k určitým druhom. 600 rozhodnutí bolo prijatých, odkedy som ja vstúpil do funkcie. Toto všetko sme pokryli. Európske referenčné hodnoty. Boli sme naozaj veľmi pozitívne hodnotení. Takže sa nám podarilo naozaj zlepšiť výkonnosť talianskej agentúry. Výrazne. Áno, ťažko sa mi hovorí o nejakých vlastných zásluhách. Najdôležitejšie je možno zrejme to, že sme zmenili prístup zamestnancov, že už nemajú dojem, že e, to je pre nich e, že je to pre nich e, iba zamestnanie, je to skrátka povolanie robiť niečo v prospech Talianov. Pán Zeber, nech sa páči. Ďakujem. Vážený pán výkonný riaditeľ, máme tu viacero postupov na autorizáciu nových liečiv a vidíme, že hlavne ten centralizovaný postup v posledných rokoch nadobudol na význame. To ale znamená, že EMA má viac práce Zrejme budete mať rovnaký počet personálu, takže moja otázka znie, budete schopní zachovať kvalitu vašich posudkov, vašich stanovisk? A ďalšia otázka, aké opatrenia chcete prijať tak, aby tá konkurencieschopnosť nášho farmaceutického priemyslu vzrástla, lebo toto je kľúčová otázka, aby sme mohli takto napredovať. Nech sa páči, pán výkonný riaditeľ. Áno, ďakujem. No. Vy máte zrejme na mysli lieky, nie zdravotné pomôcky, pretože my sa zaoberáme iba liekmi, takže snáď som to dobre pochopil. No už to povolovacie konanie, toto by podľa mňa malo byť skrátené. A prvý krok v tomto zjednodušovaní to je vylepšenie postupu toho vyhodnocovania, čiže čím skôr vznikne spolupráca medzi agentúrou a producentom, tým rýchlejšie bude môcť prebehnúť aj vedecké vyhodnotenie americký vzor by sme mohli do určitej miery využiť. Tam tá spolupráca s priemyslom je oveľa užšia, ale pre nás je to trošku problematické. Klinické testy sa často robia v USA a my ich potom máme iba prevziať pre Európu ale v tejto prvej fáze by sa dalo naozaj efektívnosť povolovacieho systému výrazne zvýšiť. Ďalší problém, pokiaľ ide o to vedecké vyhodnocovanie, tam ide o to, že tieto Health Technology Assessments musia za každým prebehnúť. Takže niekedy pripustíme na trh určité liečivá, ktoré potom ale neprevezmú jednotlivé poisťovne. Takže musíme byť veľmi obozretní a zároveň inovatívni, pán Zeber. Ale čo konkrétne môžeme urobiť, aby tie lieky boli dostupnejšie? Áno, vy hovoríte, že je veľa high-tech, drahých eh, liečiv, ale dôležité je, aby si ich mohli občania dovoliť kúpiť, o čo môže EMA v tejto súvislosti spraviť. Beh, naturalmente eh, l'EMA per ora è completamente EMA momentálne nemá dočinenia s ostanovovaním hodnoty, respektíve ceny lieku. Ale dalo by sa možno urobiť následovné, že by pri povoľovaní Ehm, sa veci vyjasnili, napríklad náklady, ktoré boli vynaložené Napríklad v prípade zrýchleného postupu povolovania by sa mohli znížiť náklady pre priemysel, ale zatiaľ nie je celkom zrejme, ako to spraviť, teda znižovať náklady, aby sa lieky zdostupnili, aby k ním bol lepší prístup, ale samozrejme, e, že to musí prebiehať v zmysle bezpečnosti, v zmysle istoty a ja pevne verím, že nás v tom priemysel podporí napríklad, že budú menej náročné testovacie postupy, samozrejme s zachovaním bezpečnosti. Ďakujem pekne a teraz dostáva slovo pán Parniel, nech sa páči. Monsieur le directeur désigné. Permettez-moi de revenir sur euh, les euh, prescriptions hors euh, AMM, telles que Madame Grostet l'a abordé tout à l'heure. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o lieky na predpis, je to asi 15 či 20 pokiaľ ide o geriatriu toto nie sú preplácané predpisy a mnohí občania majú strach, Pfizer eh, v USA bol odsúdený za napríklad eh, lieky pre bipolárnu poruchu. tamto bol liek mediátor. Takže čo spravíte, aby tu bola čo možno najväčšia miera transparentnosti v prípade týchto údajov? A ešte ďalšia otázka. Ako by sa dalo efektívnejšie, rýchlejšie reagovať, pokiaľ ide o obavy týkajúce sa predpisov, ktoré neprebehnú podľa indikácií? Pán dezignovaný výkonný riaditeľ, áno, toto je naozaj veľmi dôležitá otázka, ktorú mi tu kladiete. Teda používanie liekov, e, ktoré nezodpovedá indikáciám off-label. To sa stáva pravidlom, už to nie je len výnimka, pretože klinické testy sa napríklad nerozšíria aj na deti. Takže neviem, do akej miery by tu mohla agentúra vplývať. Áno, je tu určitý manevrovací priestor, ktorý sa využíva. A keď chceme niečo podniknúť v tomto smere, tak musíme spolupracovať s komisiou a s radou. Ale my samozrejme definujeme tie indikácie. To, čo my nepovolíme, nie je povolené. Je nepriateľné. a farmakovigilancia. K tomu teraz máme tisíce regionálnych a lokálnych zariadení a združení, ktoré to podporujú. Takže tento problém EMA sama nevyrieši. To ale neznamená, že nie sme ochotní aj na tomto poli zohrávať e, dôležitú úlohu a v koordinácii s vami postupovať. Možno by sme mohli ponúknuť osvetovú činnosť. Môžeme pripraviť nejaké usmernenia. Môžeme sa snažiť vytvoriť nejakú právnu bázu, napríklad tým, že by sa tieto usmernenia vyhlásili za záväzné. Ale je tu aj určitá kultúra liečiv, pretože mnohé vlastnosti liečiu sa objavia iba, odhalia iba v prípade e, využívania e, nie v súlade s indikáciami, napríklad tie sulfamidy, keď si spomínate na tento prípad. Najskôr sa to používalo proti infekciám, ale ukázala sa aj ich účinnosť proti diabetes. To je súčasťou našej kultúry. Druhá otázka. Na základe vašej odpovede a v súvislosti s tým, čo povedala Beatrice a Linda McEwen, ako vy, ako riaditeľ EMA, môžete stimulovať laboratória, aby e, e, prehodnotili lieky, pre ktorých, e, ktoré neobsahovali určité vlastnosti, a ktorých vlastnosti boli schválené príslušnými orgánmi a tam teda uh, predstavíte dôkaz volontarizmu. Eh, ma eh, secondo me l'EMA può avere una forte No. EMA môže vplývať najmä na nejakú vedeckú kultúru. Teda, ak nejaký liek sa využíva nad rámec indikácií a ak sa preukáže jeho účinnosť, tak môžeme navrhnúť zrýchlené konanie. S čo možno najnižšími nákladmi pri zachovaní bezpečnosti, tak aby sme mohli ten zoznam indikácií predlžiť. teda nad rámec bežných pravidiel pre povolenie, teda takéto zrýchlené konanie by bolo súčasťou riešenia, ale potrebuje nájsť vo všeobecnosti dobrý prístup. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. A teraz dám slovo pánovi Ošnartovi. Vyšného Kolega tu nie je, prosím, nech nás nasleduje pán Bartoloci, ďalší, ďalší rečník za EPP. Ďakujem pekne. Rád by som vedel, ako si predstavujete posilnenie farmakovigilančného systému, zvlášť monitoring toxických dôsledkov e, farmák, ktoré sú na trhu. Aké iniciatívy máte naplánované? Budem reagovať e, v angličtine, keďže otázka mi bola položená taliančine. Toto je príležitosť eh, vrátiť sa k téme farmakovigilancie. Keď som eh, začal hovoriť o tom, že toto je téma, ktorá je spojením národných sietí a veľkého centrálneho depozitára, vrátane teda EMA. Je tu veľký problém spojený s kvalitou. Takže prvá vec, ktorú musíme vyriešiť, je využívanie e, sieti EMA, ktoré existujú a ktoré sa budujú. Tieto si vyžadujú spoluprácu s predstaviteľmi rozličnými agentúr, aby sme zistili, ako by bolo možné centralizovať národné farmakovigilantné systémy čo najrychlejšie. Je tu viacero ďalších tém, možno nesúvisiacich s farmakovigilantnou legislatívou, o ktorej sme hovorili. Potrebujeme riešiť všetky registre v rozličných európskych krajinách, pretože tieto registre môžu obsahovať eh, indikácie ohľadom niektorých eh, dôležitých liečiv. Rozhodneme sa na základe informácií, ktoré nám budú eh, zaslané a v prípade niektorých liečiv tieto informácie prichádzajú veľmi rýchlo. Myslím si, že toto by sa dalo urobiť bez eh, príliš veľkej snahy. Doplnenie otázky pán Bartoloci. Áno, ďakujem veľmi rýchlo. Rád by som sa spýtal následovné. Rozličné činnosti, ktoré ste opisovali a ktoré máte v pláne presadzovať v budúcnosti. Podľa vás to, čo urobili členské krajiny, stačí v oblasti farmakovigilancie? Súčasná európska legislatíva je celkom isté legislatíva, ktorá je najviac v popredí. E, záťažové testy ukázali, že je tu niekoľko slabých miest a musíme urobiť určité úpravy e, alebo predkladať pozmenujúce mm, právne návrhy. Tým sa EMA určite bude zaujímať. Prvé slabé miesto sa týka toho, že keď je liečivo stiahnuté, z niektorej krajiny na základe z bezpečnostných dôvodov, tak e, toto stiahnutie musí byť e, mm, podané ako informácia príslušnej agentúre. Toto je povinnosť. A rovnako EMA musí byť schopná poskytnúť poradenstvo ohľadom liečiva, ktoré bolo stiahnuté. Ďakujem. Pán Schnellharten, máte priestor na otázku. Áno, ďakujem, už som tu bol, ale celé to prebehlo rýchlejšie, než som čakal. Pán riaditeľ, ďakujem vám. Vy ste už v úvode hovorili o dostupnosti liečiv a ja si myslím, že to je veľmi dôležitá téma pretože pokiaľ ide o povolovanie, tam sú dva postupy. Ten centrálny a potom ten v národných štátoch. No a keď sa spojím s výrobcami a s výskumníkmi, tak sa stále stiažujú, že tu je veľká miera byrokracie, že to veľa stojí v porovnaní s veľkosťou šarže, v akej sa vyrába príslušné liečivo. No a ten centrálny postup oni tak celkom neakceptujú vzhľadom na tieto vysoké náklady. A ten ďalší postup samozrejme vedie k tomu, že niektoré povolenia je potrebné na novo získať v niektorých krajinách. Mm, EMA by možno napríklad mohla mať určitý štandardizovaný povolovací postup, ktorý by platil celoeurópsky aj v národných úradoch zodpovedných za povolovanie. To by znižilo náklady, znižilo by to byrokraciu a iste by to zlepšilo situáciu, pokiaľ ide o dostupnosť liekov. Takže moja otázka na vás. Zaoberali ste sa takouto možnosťou? Súhlasíte s týmto môjim názorom? Alebo si myslíte, že by toto nešlo? Druhá otázka sa týka e, rezistencie voči antibiotikám. Áno, toto je veľmi dôležitá téma a bude ešte dôležitá a budeme sa ňou musieť veľa zaoberať. Bolo tu položených veľa otázok a aj výbor Agri Európskeho parlamentu už prijal k tomu uznesenie, kde sa načetáva mnoho tém a kde sa prezentuje mnoho návrhov. Takže mňa by zaujímalo, pokiaľ ide o povolovanie antibiotík, viete si predstaviť nejaký nový postup, e, ktorý by sa osobitne venoval e, tej rezistencii, tak aby sa možno obmedzilo využívanie antibiotík v praxi, pretože sa zrejme nadužívajú. E, dunque, riguardo alla legislazione veterinaria... K veterinárnej legislatívy a regulácii. Viem, že sú tu obrovské problémy spojené s byrokraciou a myslím si, že váš návrh je celkom iste eh, taký, že by sme ho mohli podporiť. Eh, mohli by sme podporiť väčšiu harmonizáciu vo všetkých európskych krajinách. Vieme, že problém veterinárnej medicíny spočíva v prístupe k vedeckým štúdiám, hlavne pokiaľ ide o menšie druhy. A celkom iste EMA potrebuje sa vysporiadať s týmito problémami. Plne súhlasím e, teda s tým vašim návrhom. Pokiaľ ide o rezistenciu voči antibiotikám, je veľmi ťažké určiť presne, aký spôsob e, riešenia by sme mali prijať ale priemysel by mal investovať do tejto oblasti, mal by skúmať nové molekuly. Je tu 4 alebo 5 molekúl, e, ktoré sú v príprave a ktoré by mohli byť e, úspešné. Úprimne povedané, neviem presne, aké je to legislatívne riešenie. Pravdepodobne budeme potrebovať legislatívu, ale zároveň musíme stimulovať priemysel, aby investoval do tohto sektora. Na druhej strane potrebujeme znížiť e, využívanie alebo užívanie antibiotík a to nás vedie naspäť e, k používaniu prichutí. Ehm, potrebujeme nové usmernenia. EMA nemôže e, predpisovať e, liečiva, to musia urobiť lekári, ale potrebujeme určité usmernenia. Toto sú určite linie smerom, ktorým sa budem pohybovať. Ďakujem. Neviem, či ste už položili vašu druhú otázku. Dobre, takže teraz má slovo pán Viktorio Prody. Ďakujem. Pani predsednička, ďakujem pánovi Razimu za to, že dnes popoludní k nám prišiel. Aj ja som chcel hovoriť o rezistencii baktérií voči antibiotikám. Rozprával som sa pred niekoľkými týždňami tu v parlamente s generálnym riaditeľom jednej z vedúcich farmaceutických spoločností a bolo mi povedané, že neexistuje skutočný tlak na štúdium ďalších molekúl, pretože zisky, ktoré sa dosahujú na antibiotikách, nie sú také veľké. Ako príklad, bol uvedený diverzifikovaný výskum e, ojedinelých chorôb. Napríklad máme terapiu na rakovinu prostaty, ktorá e, mm, je v prospech e, málo pacientov, ale stojí desiatky tisíc eur na jeden cyklus. Takže myslím, že sa musíme pozrieť na e, toto holisticky a dosiahnuť novú rovnováhu tak, aby sme zaručili to, že výskum na všetkých frontoch bude pokrytý farmaceutickým priemyslom a potrebujeme e, vyriešiť základné problémy výskumu a vývoja. Pán riaditeľ. Problém bakteriálnej rezistencie je problém molekúl, ale tiež je to problém súčasného spôsobu užívania týchto liekov. Myslím, že sa musíme pozrieť na pokračujúce používanie existujúcich molekúl a potrebujeme zvýšiť koordináciu, aktualizovať stupeň koordinácie medzi e, časťami potravinového reťazca vo veterinárnej oblasti, v oblasti ľudského zdravia a podľa mňa rozsah tohto problému u ľudí je marginálny v porovnaní s veterinárnou oblasťou, kde sa využívajú antibiotika. Potrebujeme, aby sa na to zameral priemysel. Ja nemôžem teraz hovoriť o etických otázkach z tých spojených a o tom, či by e, priemysel mal alebo nemal využívať antibiotika. Určite pre nás e, je nepríjemné, že musíme platiť desiatky tisícov eur na e, liečenie tumorov, ktoré mm, sú málo účinné. Regulačná agentúra musí nájsť spôsob, ako vyhodnotiť účinky terapie oveľa rýchlejšie, teda znížiť administratívne zaťaženie, byrokraciu a náklady a o to sa snažíme. Pokiaľ ide o marže, ktoré dosahuje priemysel, tak e, toto naozaj nespadá do pôsobnosti regulačnej agentúry. Pán Prody, áno, toto je skôr politická téma. Ja myslím, že by sme to mali riešiť tu v parlamente, pretože je viacero oblastí, ktoré nie sú pokryté a viacero e, otázok verejného zdravia, ktoré sú veľmi relevantné. Takže myslím si, že po konzultáciách s vami by sme mohli tieto veci lepšie pochopiť. E, parlament je v tomto smere veľmi otvorený a pre mňa aj pre agentúru toto je jediný spôsob, akým kedy vyriešime tento problém prostredníctvom úzkej spolupráce medzi technickými orgánmi, ktoré musia poskytnúť všetky e, vedecké e, dáta, aby sme dokázali problém vyriešiť a vypracovať legislatívu, ktorú potrebujeme. Ďakujem pekne. Dobre, skončili sme druhé kolo, trošku s časovým predstihom. Prejdeme teraz k tretiemu kolu. A tu sú pravidla hry trošku odlišné. Je tu minúta na otázku a dve minúty na odpoveď. Pre pána riaditeľa to sa nezmení, ale nie je tu povolená dodatočná otázka. Pani Rivazi, minúta. Pán riaditeľ, ja by som sa chcela vrátiť k ochrane pacientov E, trošku ste to spomenuli, ale mám na mysli konkrétny príklad. E, je tu vakcína, ktorá bola zavedená na trh a Rok potom sme spozorovali vedľajšie účinky a prípadné e, prepojenie narkolepsie, narkolepsie a tejto vakcíny Pandembrix. Sú dva štáty, Švédsko a Fínsko, ktoré zakázali túto vakcínu, pretože zistili, že tu boli kauzálne spojenia medzi vakcínou a narkolepsiou. Ehm, čo urobí EMA? EMA povedala, že ešte nemáme dostatok štúdí, ešte budú robiť ďalšie štúdie a liek je naďalej k dispozícii. Ja kladiem otázku, ak sú krajiny, ktoré e, vyslali varovanie, tak aká procedúra je potrebná na to, aby sme veci urýchlili, aby sme uplatňovali princíp opatrnosti voči pacientov a nespoliehali sa len na laboratóriá? k Pandembrix máme aj náhrady, alternatívy, ktoré plnia rovnaké funkcie. Tento špecifický prípad naozaj nedokážem vyhodnotiť z pohľadu toho, či EMA urobila správne alebo nie. Potrebujeme, aby sa uplatňoval všeobecný princíp. Myslím, že toto nás privádza naspäť k farmakovigilancii. A je tu tiež problém spojený s eh, uvádzaním produktov na trh rýchlejšie. Samozrejme, musí tu byť zrýchlený postup, tak ako to bolo v prípade pandémie. A tu sa vyvinul tlak na najvyššej úrovni, eh, na úrovni Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá musela konať veľmi rýchlo, aby reagovala na hroziacu epidémiu. A z tohto dôvodu musíme znížiť čas potrebný na vydanie povolovania, čo na, povolenia čo najviac. Hovoríme samozrejme o budúcnosti. Ešte mm, som nebol menovaný do tejto funkcie a vôbec neviem, prečo EMA nezastavila e, teda toto šírenie v Európe. Myslím si, že sa musia uplatňovať viaceré kritéria, najskôr teda čísla, potom preukázateľnosť príčiny a dôsledku, pretože inak by sme riskovali, že stiahneme liečivo, ktoré je účinné. Na toto sa EMA musí zamerať vždy, keď uplatní zrýchlený postup, ktorý zrýchli proces hodnotenia. Položím vám otázku, pán riaditeľ, za moju skupinu. Je to taká všeobecnejšia otázka. Súvisí s tým, čo sa pýtali kolegovia. Mm, rôzne krízy, ktorými sme prešli a všetci sme pocitili dôležitosť a potrebu mať agentúru, ako je tá vaša, ako expertízny orgán pre príjmanie rozhodnutí, na úrovni krajín, členských krajín. A kladli sme si zároveň otázku o stupni dôveryhodnosti, o stupni dôvery. Ako by bolo možné e, zlepšiť dôveru vo e, vašu agentúru, ktorá je taká dôležitá pre nás, e, to spojenie vašej agentúry nás a našich občanov. Credo che il primo... Myslím si, že dôvera musí vychádzať z toho, že zvládneme konflikty záujmov, hlavne pri, o, odborníkov, expertov a tých, ktorí príjmajú rozhodnutia. A ďalší dôležitý bod je informovanosť. Musíme spolupracovať s parlamentom a komisiou a starať sa o to, že sa navzájom informujeme o procesoch rozhodovania. Pre nás komunikácia znamená, že my budeme informačným zdrojom pre technické informácie a že vám môžeme dať dôležité body, od ktorých sa odrazíte ako alter, v alternatívu k milným informáciám, ktoré cirkulujú cez internet. Sú s tým spojené veľké obavy. Mnoho pacientov sa jednoducho e, informuje cez internet a, a neexistujú inštitucionalizované, tak povediať, informácie zo strany inštitúcie. Nie, že by sme priamo komunikovali s pacientom. Chceme byť však zdrojom informácií. Iba tak sa dá vytvoriť dôvera. A ešte jedna oblasť. Transparentnosť. Keď dôvodňujeme naše rozhodnutia, a chceme spôsobiť, aby ten rozchodovací proces bol pochopiteľný. Tak chceme posilniť dôveru obyvateľstva v EMU aj v ďalšie inštitúcie. Bude to určité miesto kontaktu pre vedecké informácie. Pán Parňo, e, jedna informácia, konkrétny produkt, ktorý má liečiť e, určitú chorobu a je odkaz na tieto liečiva. Často máme problém v prvých e, rokoch života. Napríklad v Paríži máme verejnú pomoc a často je tu problém s prenosom hepatitídy. Ako to vyzerá s uchádzaním na trh tohto lieku, ktorý sa volá Lorfakol? Pokiaľ ja viem, k Orfakolu existuje aj konkurenčný konkurenčná firma laboratórium, ktorá žiadala, aby sa neschválil. Ako možno dosiahnuť transparentnosť vašej práce vo vzťahu k Európskej komisii? Tento prípad poznám len čiastočne. Viem, že je to, je to tzv. liečivo pre zriedkavé choroby orfakol. 70 až 90 pacientov eh, v celej Európe má túto genetickú dysfunkciu, ktorú, ktorá sa tu lieči. Toto teda je dôležitý problém s prístupom. A preto je dôležitá aj spolupráca a vzájomná dôvera. EMA tu chce v budúcnosti e, mať situáciu, kde sa nebude príjmať žiadne rozhodnutie, kde by komisia nepodporila takéto. V minulosti bol teda nedostatok informácií a to je určite prvý prístup ktorý znamená, že sa dobre skoordinujeme. Je to dôležité aj pre konanie EMI, pretože my máme vedecké predpoklady pre takéto rozhodnutia. Ďakujeme pani Rodber. Ďakujem pani predsedajúca. Vážený pán designovaný predseda, podporujete ma v tom, že treba rozlišovať medzi jednotlivými procedúrami. Na jednej strane máme postupy, kde e, sú členské krajiny a na druhej strane agentúra. Mali by sme to nezmiešavať a jasne ukázať zodpovednosť štátu. A potom ešte bezpečnosť pacientov. Ďalšia otázka. Ako chceme konať v situáciách, kde na jednej strane máme veľké množstvo pacientov, pre farmaceutika a na druhej strane nie sme si istí, že tie farmaceutika sú aj bezpečné. Neexistujú 100% e, farmaká, také neexistujú. Nikdy by sme to nemali predstierať. Vždy je v nich určité riziko a to riziko musí byť menšie než pomoc pri chorobe. Ak to dosiahneme, tak sme dobrí. Podporujete tento prístup aspoň mierne? Pokiaľ ide o národné postupy, už. existujú národné normy, ktoré treba rešpektovať a tie vyplývajú z určitých, e, z minulosti, z určitých zvyklostí, z hospodárskej situácie tej či onej krajiny. to aj podporuje, ale pokiaľ je možná harmonizácia a aj prináša užitok občanov, snažíme sa harmonizáciu posúvať vpred. Takže ísť európskou cestou. Pokiaľ ide o bezpečnosť liečiv, pred 7-8 rokmi keď som bol v predsedníctve eh, liečivovej agentúry eh, Talianska, tak som mal akoby pištol prislucha na jednej strane pacienti, ktorí ma eh, tlačili z jednej strany a potom na druhej strane iní zodpovední. To sa dá len vtedy vyriešiť, keď je určitý vedecky fundovaný postup. Takže potrebujeme naozaj ma- maximum faktov. Potrebujeme dobre klinické štúdie, potrebujeme čo najlepšie technické, technickú podporu, napríklad pod prostredníctvom pod príslušných markerov, aby sme jednoducho možné vedlejšie e, efekty vylúčili. Takže sme vlastne Zaoberáme sa tu liečivami. V grečtine e, slovo farmáko súčasne znamená aj jed. Preto existuje toto posudzovanie úžitkov a, a nákladovosti. Pani Gardini, ďakujem pani predsednička. Ďakujeme pán Rázi. Chcel by som e, nadviazať na niečo, čo ste spomenuli. A to bolo mimochodom len tak pri inej odpovedi. Hovorili ste o internete. Máme čísla, ktoré nám hovoria o tom, že občania sa čoraz viac spoliehajú na internet, aby sa informovali aj o liečivách. Sú ochotní e, objednať si cez internet aj napodobeniny. To môže byť aj veľmi škodlivé pre zdravie. Ale ťažko sa táto téma vôbec zvláda. Aký názor máte v tejto oblasti? Ako by sme túto otázku mohli zvládnuť? Pretože to v podstate bude mať ešte narastajúcu tendenciu na základe mladej generácii, ktoré sa čoraz viac spolieha na internet. To sa asi v budúcich rokoch dá len ťažko zvládať. Ďakujeme. Je, internet je naozaj výhodou pre našu civilizáciu, súčasne však určitým e, rukojemníkom ľudstva. Čoraz viac lekárskych informácií sa šíri internetom a to sa nedá kontrolovať. Ďakujem. V Európe sa v podstate napodobňuje ešte relatívne málo liečiv 0,01 všetkých liečiv sa napodobne To vychádza aj z efektívnej e, legálnej dis- distribučnej štruktúry, ale pri dovážajú sa aj napodobenie liek z tretich krajín a tie sú naozaj rizikom pre zdravie existuje veľký projekt Impact, na ňom sa zúčastňuje množstvo krajín. Mnohé sa aj plánujú zúčastniť. A parlament je určite dôležitým orgánom, aby sa zaoberal touto vecou. Ja si myslím, že je to problém implementácie, kontroly, problém informácie zberu informácií. Musíme sa pokúsiť kontrolovať internet. Minulý rok 25 tisíc tón, tón e, napodobených účinných látok bolo e, zachytených. Národné orgány preto musia sa podielať na zachytávanie, ale nerobia to v dostatočnej miere. Treba to silnejšie podporovať. Určite my budeme na prvom mieste. Posledná otázka Peter Líze. Ďakujem. Pán designovaný riaditeľ, mám ešte otázku k zástupcom pacientov. Parlament sa vždy zasadzoval za to, aby v gremiách EMA boli aj zastupcovia pacientov. Stále však nemáme uspokojujú situáciu u organizácií pacientov, u ich financovania. Na jednej strane sme nespokojní, keď firmy čo si financujú. Myslíme si, že za názory priemyslu budú zastúpené silnejšie. Na druhej strane neexistujú iné možnosti financovania. Mohli by ste nám pomôcť pracovať na návrhu, aby sme mohli mať lepšie nezávislé financovanie nielen tých, ktorí spolupracujú na EME, e, ale aj pre tých, ktorí sedia v tých grémiách. Odpoveď na túto otázku, pán riaditeľ, a potom e, budete mať záverečnú reč na takých 5-6 minút. Ďakujem srdečne. Združenia eh, pacientov a ich eh, obhajoba a financovania týchto združení. Nuž to je veľký problém. Podobne ako financovanie výskumu a nezávislosť určitých výskumníkov. Východiskový bomby bolo zriadiť príslušné fondy. Nebalo by byť priateľné, že združenia pacientov by financoval len jeden podnik. Teda podnik, ktorý samotný ponúka, e, predáva liečiva. Ako som už bol povedal, mohol by sa zriadiť fond s prísnymi pravidlami, kde sa e, nedá potom kontrolovať, ktorým zväzom vlastne tieto prostriedky plynú. Toľko k tým prostriedkom, ktoré sú priamo od podnikov. Mohla by sa vytvoriť určitá forma dávok, nejaké promile. ktoré by smerovalo do financovania týchto pacientských asociácií. Čiže nie priamo so záujmami priemyslu. Samozrejme, že niekedy združenia pacientov sa stávajú neskôr lobbystami pre podniky. Mňa napadá jednoducho všeobecne prístupný fond ako riešenie. A teraz všeobecné závery. Myslím si, sme tak všeobecne obišli, teda prešli naprieč všetkými problémy. Myslím si, že som tým správnym partnerom pre túto úlohu. V EME e je veľmi dobrý tím, ktorý by mu bolo treba lepšie skoordinovať, zo pár vecí treba v budúcnosti zmeniť. Predovšetkým, pokiaľ ide o politiku zdravotnícku a farmakovigilanciu. Určité veci, ktoré som tu, by som tu bol povedal pred dvoma rokmi, dnes už tak nedokážem sformulovať. Musíme zgarantovať určitý systém. Občanovi musíme dať dobrú, dob, dobrú situáciu zdravotnú, ale keď tieto prostredky chceme využiť ešte racionálnejšie, mohli by sme robiť ešte viac výskumu, a ešte by sme zlepšili zdravotný stav európskych občanov. Prešli sme toľko otázok, že nemám dodatočné návrhy. Som vám samozrejme k dispozícii na akékoľvek podnety. Dúfam, že kontakt s parlamentom bude môcť naďalej udržiavať a bude môcť užitočne prispievať. Monsieur le, le directeur désigné, je vous remercie. Pán riaditeľ, ďakujem vám v mene mojich kolegov za to, akým spôsobom ste odpovedali na otázky. Hovorili sme o mnohých veľmi odlišných témach dnes popoludní. Reagovali ste jasne. Myslím si, že každý to ocení. Ďakujem pekne za to, že ste sa podujali na toto vypočutie. Určite to nebolo pre vás jednoduché, to vieme všetci. Ďakujeme pekne. Končím schôdzu. Stretnutie koordinátorov sa uskutoční o 17.